Vysvetlenie hlasovania požiadala o slovo pani Morvaj. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím si, že je prejavom neúcty, e, že musíme hovoriť v takýchto podmienkach, ale myslím, že je to prejavom neúcty aj voči našim voličom. Tak vás poprosím, Dajte možnosť tým, ktorí opúšťajú miestnosť, dajte im 3 minúty, aby opustili a potom začníme. Ja nechcem nikoho uraziť a nie mojich kolegov a voličov. Rispettando, diciamo... Tak prosím vás, opustite miestnosť, ak nemáte záujem zúčastniť sa na vysvetľovaní hlasovania. Môžeme dať kolegom niekoľko minút, aby opustili sálu a potom až začneme vysvetľovať hlasovanie. Eh, Môžeme začať. Vysvetlenie hlasovania. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom. Odporúčanie eh, autorka je pani Lunáček. Pani Morvaj môže vystúpiť na jednu minútu. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EU a Kosovom. Ja som sa zdržal hlasovania z nasledujúcich dôvodov. Bola by som hlasovala za, pretože medzinárodné spoločenstvo zabezpečilo plnú autonómiu pre srbskú menšinu a logickým záverom, ktoré by som bola vyvodila, je to, že Maďari, ktorí žijú v Srbsku, mali dostať plnú mieru autonómie na seba určenie, ale nakoniec som nemohla hlasovať pozitívne, pretože som osobne videla utečencov z Kosova, ktorí prišli do Maďarska a sťažovali sa na korupciu a chaos a bolo by skutočne e, zázrakom, ak by tá situácia, ktorá tam bola vtedy, sa bola zrazu tak zmenila e, na to, čo je popísané v dohode momentálne. Pán Deva na jednu minútu. Honorevole Deva. Pán Deva, máte slovo? Nie je tu. Pán Deva nechce vystúpiť, zdá sa. Ja. ja som tu, pán predseda. Táto otázka stabilizácie Kosova je veľmi dôležitou, dôležitým prvkom v pokroku Európskej únie a jej usporiadania, pokiaľ ide o mierový proces v oblasti Stredomoria. Kosovo si zažilo veľa a boli tu chvíle, kedy sme na, na Kosovo pozerali ako napríklad krajine, ktorá môže sa od konfliktnej situácie dopracovať až k situácii mierovej. Avšak sme zabudli na niektoré otázky, ktoré s Kosovom sú spájané, pretože sme boli zanepráznení inými záležitostiami, pozerali sme do iných smerov a preto by bolo dobre si pripomenúť, že dnes sme na prioritu dali krajinu, ktorá zažila si teda skutočne veľa, hlavne zlého a musíme urobiť všetko také priateľské gesto, kedykoľvek je to možné a nutné. Ďakujem. Pán Jar, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ja som hlasoval za túto správu. Áno, nie všetko je v poriadku v Kosove. Máme tu veľa vecí, ktoré môžeme kritizovať, pretože pokiaľ ide o politickú záležitosť, pokiaľ ide o prípady korupcie, kde nefunguje napríklad v plnej miere, ako by sme chceli, právny štát. Ale na druhej strane musíme s Kosovom spolupracovať a potrebujeme niečo, čo by bolo medzi plným členstvom a nečlenstvom a musíme sa venovať našim susedným krajinám, pretože vidíme, ak ľudia, ktorí tam bývajú, nemajú žiadnu nádej, nádej na hospodárskú stabilitu, na politickú stabilitu, tak potom sa uberajú, vyberú na cestu do Európskej únie a snažia sa usadiť teda u nás. A my vieme, aké sú tu potom problémy. Takže musíme urobiť všetko preto, aby sa situácia stabilizovala, aby sa aj hospodárska situácia zlepšila. To je veľmi dôležité a stojí to za pokus a preto som hlasovala za. Ďakujem. Ďakujem, pán Majmikins. Máte minútu. Ďakujem pekne. Stabilizačná asociačná dohoda, dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom je veľmi dôležitým krokom smerom k stabilizácii e, tohto regiónu ale je to veľká investícia vlastne ďalšej, do ďalšej invest- stabilizácie celého regiónu. Dúfam, že to bude taký stimul pre rozvoj v tejto krajine a že sa týmto zjednoduší vlastne aj e, možný vývin situácie ohľadne ľudských práv tejto krajine. Ale na dôvažok k tomuto by som chcel povedať, že dnešné hlasovanie bolo veľmi dôležité v tom zmysle, aby sme skutočne nezabudali na situáciu srbskej menšiny v severnej časti krajiny Mali by sme vyslať signál smerom k mieru milovnému spolužitiu medzi týmito etnickými menšinami a preto som hlasoval za. Ďakujem pekne. Pán Kaputo, na jednu minútu ďakujem. Ako povedala vysoká predstaviteľka pani Mogherini, podpisom tejto stabilizačnej dohody s Kosovom sa otvára nová fáza vo vzťahoch EÚ e a touto krajinou. Je to významný príspevok k stabilite a prosperite regiónu a prispieje pomoc k tomu, aby sa urobili potrebné reformy a aby táto krajina mohla udržateľne ekonomicky rásť a tiež vytvorí nevyhnutné predpoklady pre navýšenie investícií, ale e, v krajine musia pokračovať reformami, modernizovať sa a dávať lepšie podmienky života občanom a preto musia čeliť mnohým výzvam a Teším sa, že vláda sa rozhodla takto odvážne postupovať a, a tešíme sa aj z úspešného uzavretia dohody. Pán Pospíšil, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za tento návrh zmluvy, aj keď 5 krajín EÚ stále Kosovo ako samostom presvedčený, že je v našom záujme aj to, čo povedali predrečníci, stabilizovať situáciu na Balkáne a ponúknuť krajinám v našom najbližšom susedstve také vzťahy, ktoré im pomôžu ekonomicky sa rozvíjať a dlhodobu im dajú možnosť vstúpiť do EÚ. Cesta Kosova do EÚ nie je úplne jednoznačná, určite nebude krátka a bude dlho trvať. Potrebujú zrealizovať mnohé reformy štátu aj celej spoločnosti, to je jasné ale my Kosovu dávame jasnú možnosť a šancu viac s EÚ spolupracovať a dlhodobo sa snažiť usilovať o členstvo v EÚ a to je pre Balkán aj celú EÚ veľmi dôležité a preto som túto správu podporil. Ďakujem. Pán Šogor na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dúfam, že táto dohoda o asociácii a stabilizácii vstúpi do platnosti čo možno najskôr a apelujem aj na také krajiny ako Rumunsko, aby oficiálne uznali Kosovo. Zároveň európska integrácia krajín Západného Balkánu je nemožná bez toho, že by sa vyriešili problémy medzi autochtónnymi menšinami, Potrebujeme jasné pravidla a potrebujeme ich v platnosti čo možno najskôr. Nehovorí sa tu o detailných informáciách, sú tu iba nejaké všeobecné informácie, ale e, zo skúsenosti vieme, že to je nedostatočné. V členských štátoch sú menšiny poručované a takisto členské štáty niekedy nedodržiavajú tieto pravidlá a preto treba venovať väčšiu pozornosť práve týmto e, problematickým situáciám. A predstavitelia menšiny v Kosove vedia presne, čo to znamená. Ďakujem, pán Polčák. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Právo na seba určenie národov je jedným zo základných práv, ktoré sú zakotvené v charte OSN a ďalších uzneseniach valného zromeždenia. Vtedy na iniciatívu ZSSR, teda toho štátu, ktorý toto právo na seba určenie a slobodu mnohých národov upiera. Ja som podporil túto asociačnú dohodu, pretože si myslím, že Kosovo je štátom, naplňa všetky znaky štátu hoci výkon e, štátnej moci budí pochybnosti v niektorých otázkach bez pochyby. Nechcem polemizovať s maďarskou kolegyňou pani Morvaj, ale myslím si, že práve Maďarsko a iné krajiny by mali mať záujem na stabilizácii a pridruženiu Kosova k EÚ. To je aj bezpečnosť pre nás a pre, kontinent, a pre celý kontinent a v tomto zmysle podporujem aj stanovisko pána Šogora. A ideme teraz ďalej vysvetľovať správu dohodu o pridržení prehlbenia komplexnej dohody v voľnom obchode s Gruzinskom, Moldavskou a Okrinou pani Ždanuka. Thank you, Chia. I voted against this resolution. When speaking yesterday... Hlasovala som proti tomuto uzneseniu. Myslím, že prístup, ktorý sa tu zvolil, nie je správny. Ide o dvojaký meter, ktorý sa uplatňuje v tomto prípade. A pokiaľ ide o to, čo sa deje v Donbasku a Lugansku v, e, v odseku 34 s tým e, súhlasím, ktoré okupované teritoria e, týchto oblastí máte na mysli, kto ich okupuje, miestni ľudia, ľudia v Danecku sa k tomuto vyjadrujú. Myslíte si, že okupovateľom je 18-ročné eh, devčatko Julia Zanická, ktorá eh, prišla o obe ruky a nohy, eh, keď bola zasiahnutá. Ja osobne som sa snažila jej e, pomôcť a e, pomôcť získať protézy. Sú tam e, naozaj, je tam naozaj veľký počet obetí, ako je ona. Ďakujem, slovo má pán Jar na jednu minútu. Eh, pardon, no, skúzate, eh, Morvaj. Pani Morvaj, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som z Maďarska, ja som členkou Európskeho parlamentu a zastupujem tu Maďarsko, takže keď mám hlasovať za dohodu o pridružení, tak myslím predovšetkým na ľudské práva Maďarov, ktorí bývajú a žijú v Ukrajine, na Ukrajine. Maďari, ktorí žijú v podkarpatskom regióne, je im zakázané používať slova ako autonómia alebo sebaurčenie, je to v protiklade s tým, čo sme tu práve počuli, keď sme hovorili o Kosove. V každom hlavnom európskom dokumente sa uvádza, že právo na seba určenie je kolektívnym ľudským právom. Je to úplný základ. Ak to však poviete nahlas na Ukrajine a spomeniete napríklad právo Maďarov na autonómiu, tak to vedie k vážnym reakciám vo forme trestov a náš člen Európskeho parlamentu napríklad bol vyhostený z územia Ukrajiny, to znamená, nerešpektujú sa tu e, práva menšina, preto som musela hlasovať proti. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Jar. nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, môžeme nájsť dôvody, prečo by táto správa hospodárskej spolupráci by nemala byť odsúhlasená. To je taký, treba to zvážiť. Ja som však optimista a myslím si, že hospodárska spolupráca je lepšia ako politika embarga. Hospodárska spolupráca vytvára kontakty a môže byť nástrojom na hospodársky, politický proces zlepšenia situácie. Je to predovšetkým o to, aby sa vzbudila nádej v týchto krajinách a opakujem sa, pretože som to vlastne už povedala v prípade Kosova, toto nám skutočne stojí za to, aby sme podporili túto, ten, túto správu a hospodárska spolupráca podporuje hospo- dôveru, vyhranenie alebo zavrhnutie tak ako to vidia pesimisti, nevedie k ničomu. Ja som skôr optimista, avšak napriek tomu budeme musieť dbať o to, aby sme na záver videli nejaké konkrétne výsledky. To súhlasím v tomto s tými, ktorí kritizujú zatiaľ túto správu. Ďakujem pekne. Pán Mamikins, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som bol spravodajcom, ktorý sa venoval a situácii v Gruzínsku a detailne sledujem situáciu v tomto regióne a preto som rád, že môžem povedať, že je tu veľa aktivít, ktoré môžu zblížiť Gruzínsko, Moldavsko a približiť ich Európskej únii. Preto je chválihodné, že dohodneme takúto dohodu o voľnom obchode a dúfam teda, že občania Ukrajiny budú môcť cestovať do Európskej únie bez víz. Avšak hlasoval som proti tejto správe, pretože by som chcel rozumieť, prečo tu máme takýto dvojaký jazyk proti Rusku. Myslíme si, že Rusko sa nám ospravedlní, potom, čo si prečíta toto uznesenie. Nemôžeme mať konštruktívny dialog s Ruskom, musíme, eh, nemôžeme hovoriť o takých záležitostiach ako dissent. Ďakujem pekne, pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda. Eh, asociačná dohoda, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Gruzinskou Moldavskom krajinou predstavuje uznanie veľkých pokrokov týchto krajín a logický prirodzený výsledok eh, cesty, ktorá sa začala pred viac než 20 rokmi. Je, táto dohoda je v záujme všetkých a mal byť aj referenčným bodom našej eh, politiky východného susedstva. Naši partneri mali pokračovať ďalej na ceste reforiem, aby skonsolidovali právny štát a podporili ekonomický rast regiónu. EÚ by mala si naďalej otvárať politickú, politickú vôľu k spolupráci s týmito partnermi a napokon by sa tu mal vytvoriť národný konsenzus e, potrebný pre e, trvalúžateľnú transformáciu. Asociačná dohoda však nemôže e, nahradiť vnútornú snahu v týchto krajinách tie musia sa snažiť o reformu svojich súdnych systémov, zefektívňovať verejnú správu. Ďakujem pekne, mm, pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som z Českej republiky, z krajiny, ktorá má zlé skúsenosti z obdobia komunizmu. Preto podporujem projekty východného partnerstva respektíve akúkoľvek hospodárskú spoluprácu medzi EÚ a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Pre mňa je dôvod geopolitický hlavne. Rusko nikdy nespí a vieme, že Rusko má veľký záujem posilniť svoj záujem v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu. Vidíme to vlastne každý deň. Aj tie aktuálne problémy, ktoré tu máme, ktoré sa v Moldavsku napríklad v súčasnosti odohrávajú. Takže krajinám bývalého Sovietského zväzu treba poskytnúť otvorenú ruku, vnímať ich ako partnerov, snažiť sa spolupracovať a napriek tým dohodám, ktoré tu máme, treba zlepšovať ich situáciu. Ale ako som už povedal, pre mňa je hlavným dôvodom dôvod geopolitický. Chceme byť partnerom pre krajiny Sovietskeho zväzu a nechceme zahnať túto krajinu do defenzívy, aby to nebola jediná krajina, ktorá chce s nimi komunikovať. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za uznesenie o priebehu plnenia súčasnej dohody s Moldavskom, Gruzinskom a Ukrajinou a nepodporila som návrhy komunistických strán, ktoré spochybňujú demokratickú, demokraticky zvolenú vládu Ukrajiny a smerovanie Ukrajiny do Európskej únie. Včera som bohužiaľ nemohla v rámci rozpravy vystúpiť a poďakovať sa Európskej komisii Nebýva to často, ale tentokrát Európska komisia, hlavne pán komisár Han, veľmi potešili svojim aktívnym prístupom k liberalizácii vízovej politiky, predovšetkým v zmysle Ukrajiny. Viem, že na Ukrajine sa spája s týmto slubom veľa očakávaní, aby tu bola väčšia energia na reformy zo strany Ukrajiny. Takže pánovi komisárovi sa chcem takto poďakovať. Ďakujem, pán Anemans. Ďakujem. Ďakujem pekne, rád by som vysvetlil, prečo, by som hlasoval, prečo som hlasovala za túto asociačnú dohodu. Nede tu len o voľný obchod, ale aj ide o geopolitickú mocnosť. Je to veľmi dôležitý región, áno Chceme voľnú výmenu s Ukrajinou bez prekážok a bez vplyvu e, Ruska, ale situácia je veľmi vážna. E, dochádza k porušovaniu zvrchovanosti krajiny, ale ide o to, aby sa krajina mohla pri, spojiť na pristúpenie k OU a studená no vojna pre nás skutočne nie je hodná. Pán Polčak, ďakujem za udelenie slova. Hlasoval som aj za túto ekonomickú dohodu. Ide o ekonomicko-hospodárske otázky, ktoré súvisia s týmito dohodami. Nechcem spochybňovať právo národnostných menšín. Určite by sme to mali naďalej sledovať, ale tieto dohody znamenajú oveľa viac, aby sme tu my štátoprávne určovali, ako má byť usporiadaný iný štát, tak to nespadá do tejto sály. V prípade Kosova a Moldavska mám isté pochybnosti, pretože nadvezujem na kolegu Pospišila, je naozaj otázkou, či nebudeme obeťou či divákmi toho, ako si e, ruskí oligarchovia, vedci rozdávajú v Moldavsku a ovládajú časť aj koalície, aj opozície. Tento vývoj je veľmi nebezpečný a mali by sme mu venovať náležitú pozornosť. Ďakujem. A teraz vysvetlenie hlasovanie k návrhu uznesenie o doložke o vzájomnej obrane. Pani Morová je na jednu minútu. Köszönöm szépen a kölcsönös védelmi klauzulával. Ďakujem pekne. Drožka o vzájomnej obrane. Pokiaľ teda ide o túto problematiku, sme skutočne videli veľmi zaujímavé návrhy na uznesenie. A čo sa mne páčilo, že viacerí ľudia tu povedali o skutočnosti, že najno... v bode E vlastne sa hovorilo o najnovších udalostiach teroristických v Európe a vlastne sa tu poukázalo na spoluprácu medzi službami tajnými. Tá spolupráca bola nedostatočná, boli tu vážne nedostatky v tejto oblasti a vlastne zelení poukázali na ten problém v tom zmysle, že pokiaľ ide o obchodovanie so, zbr- so zbraňami, je problém. Konečne sme teda začali hovoriť o tom, o čo tu ide. Konečne nehovoríme iba okolo problému, ale venujeme sa skutočnému problému. Takže toto nie je vlastne patričná reakcia na teroristov. Pán Jurek, pán predsedajúci, naša EZBP by sa mala prejavovať predovšetkým solidárnymi stanoviskami, spoločným postupom na úrovni na to, keď tri štvrtina členských štátov patria. Zároveň sa snažíme mobilizovať v tejto oblasti úsilie o ochranu nášho spoločenstva v troch štvrtinách členských štátov na to, sa musíme snažiť lepšie posilniť bezpečnosť Estonska, Estonska Lotyšska. Ak nám to naozaj leží na srdci, tak by sme mali garantovať tieto veci skutkami a nie len e, slovami. Je tu akási schizofrénia v rámci fóra EÚ, že sa chováme tak, ako by sme sa neboli chovali pred vznikom EÚ alebo pred našim vstupom do EÚ, pretože by nám to nebolo zabezpečilo bezpečnosť. Pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Po eh, strašných eh, teroristických útokoch v Paríži v novembri Francúzsko zostalo prvou krajinou v histórii EÚ, ktorá chcela eh, zaktivovať článok 42 odsek 7 a nie 200 27 doložku o solidarite. Väčšina členských štátov zareagovala na požiadavku Francúzska. To je normálne, pretože nie je možné bojovať proti terorizmu iba jednej krajine. Musíme preukázať solidaritu vo všetkých aspektoch. A zdá sa, že budeme e, musieť e, dávať pozor na celý ten systém, ako e, postupovať v prípade tohto článku, čo je potrebné, pretože takéto niečo podobné by mohlo sa predsa udiať v iných členských štátoch tiež, aj keď sa nikto z nás neželá. Ďakujem, pán Kaputo, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vzájomná pomoc medzi členskými štátmi patrí k základným hodnotám EÚ. Eh, vítam eh, teda eh, súhlas všetkých členských štátov a ich disponibilitu pomôcť Francúzsku na základe jeho želania pokiaľ ide teda o dĺžku vzájomnej podpore. Avšak, ako už sa spomína v správe, momentálne chýbajú praktické úpravy pre efektívnu reakciu v prípade, že nejaký členský štát túto dĺžku zaktivuje je teda eh, potrebné, aby vysoká predstaviteľka eh, lepšie sformulovala tieto praktické eh, postupy, ktoré sú nutné v takomto prípade, aby bola možná rýchla reakcia zo strany rady. Želám si naozaj, aby aktuálne zaktivovanie tejto doložky sa stalo katalizátorom pre dopracovanie príslušných postupov aby sme mali naozaj e, tú napokon spoločnú zahraničnú e, bezpečnostnú politiku. Tu nám ešte chýba integrovaný európsky prístup. Ďakujem, slovo má pán Pospíšil na jednu minútu. ja som... Ďakujem, pán predsedajúci, a ja som hlasoval za návrh tohto uznesenia rovnako ako predrečníci a vnímam to, že sme vo vojne s terorizmom a nie je to len Francúzsko, kde e, v, došlo v novembri k tradickým teroristickým útokom a v tejto vojne je celá európska civilizácia aj EÚ. Treba povedať to, čo už povedali predrečníci. Toto je v zásade prvé využitie tohto e, nástroja podľa článku 42 Lisabonskej zmluvy. A teraz by bolo potrebné diskutovať o tom, ako toto uznesenie naplniť, aby sme neostali len pri slovách a pri všeobecne deklarovanej solidarite a podpore. My ako Česká republika sa snažíme Francúzsku pomáhať. Podielame sa na operáciách v Mali, ale to ide mimo tohto európskeho mechanizmu a bolo by potrebné tomu dať konkrétnejšiu podobu. Pán Walsh. Ďakujem, pán eh, predseda. A v 75. Eh, Briti hlasovali eh, za pripojenie sa k Európskemu spoločenstvu ako dohode o voľnom obchode. Tento rok budeme mať referendum o rozhodnutí, či chceme zostať v Európskej únii. I e, súvisí to aj e, s takouto doložkou o spoločnej e, obrane. To nám pri takéto rozhodnutí pomôže. Chceme, chceli sme mať voľný obchod, nechceli sme vstúpiť do nejakej ríše, do organizácie, ktorá chce stále rozširovať svoje hranice, do organizácie, ktorá je fackou pre USA, pre NATO mm, toto, táto doložka vytvára v podstate obranu, spoločnú obranu, spoločnú európsku armádu. My sme proti takejto podobe EÚ ako ríše s vlastnou armádou. Ja verím v slobodu a demokraciu a e, národné štáty a e, myslím, že Briti budú hlasovať proti EÚ, lebo si želajú to isté, čo ja. Ďakujem a teraz podľa nášho programu prejdeme k prioritám eh, pre UNHCR na rok 2016. Slovo má pani Morvaj. Tož prioritásokról. Ďakujem. Pokiaľ ide o priority pre eh, zasadnutia UNHCR v roku 2016, nemohla som hlasovať za tieto priority, lebo každý návrh uznesenia zdôrazňuje, že je veľmi dôležité e, zabezpečiť občanné práva, občanské práva, hospodárske a sociálne. I ja s tým síce súhlasím, ale som členkou tohto parlamentu už 6,5 roka a bola som e, svetkyňou toho, ako moja vlastná krajina, Maďarsko a teraz e, Polsko sú obviňované e, z porušovania takýchto práv. Ale nikto si nekladie otázku, ako je možné, že hasič, učiteľ alebo e, podobne v Maďarsku zarába len 20 platov pre ich kolegom na západe, pričom v našich krajinách nemajú fungujúce odbory. Keď E, prediskutujeme tieto otázky, môžeme diskutovať o týchto ďalších. Pani López Bermecho, e, Európska lavica sme hlasovali tak a žiadame od EÚ, aby e, sa podporilo to stanovisko, ktoré EP schválil a síce, aby sa vyšetrili porušovania, porušovanie ľudských práv v západnej Sahare, aby Marocké kráľovstvo oslobodilo politických väzňov zo západnej Sahary a aby e, sa mohli jasne obyvateľia slobodne vyjadrovať. Nemôžeme naďalej privírať oči nad situáciou, ktorá sa každodenne zhoršuje a Maroko e, sa stále snaží všetko schovať a utajiť. Tak ako to poukazujú aj posledné vyhostenie aktivistov norských a švédskych pre ľudské práva z územia a žiadame okamžité oslobodenie politických e, väzňov a vyzývame Španielsko, aby udelilo politický azyl Hasanovi Ajlovi. A tiež by som vyjadrila, že v Európskom parlamente vyjadrujeme solidaritu e, s mladými obyvateľmi západnej Sahary v Alaju ktorí e, e, vedú hladovku. Ďakujem. Pán Jurek na jednu minútu. Ďakujem posledných eh, časoch Slováci, Slovinci, Chorváti organizovali rôzne referendá o rodine alebo proti určitému politickému tlaku alebo ide o homosexuálne eh, zväzky a podobne. Vidíme to v zákonoch na Litve, v Polsku či inde, ale v súčasnosti parlament už niekoľkýkrát podporil tieto žiadosti miesto toho, aby sme na pôde OSN prezentovali stanoviska našich štátov, alebo aby sme brali do úvahy stanoviska tých krajín na základe referenda a rozhodnutí, ktoré v našich niektorých krajinách boli prijané a EP chce, aby sa to zmenilo. A ak nás to má, a ak má EÚ zastupovať v OSN, a najväčšou hrozbou demokracie je práve táto existujúca politika EÚ. Ďakujem. Pán Mamikins. Etnisko reliģisko s minoritášu to tiesību pārkāpšana. Ďakujem. Keď sa spomínajú porušenia práv Mohli by sme sa vyjadriť aj k iným typom práv detí, žien a podobne. Je pravdou, že je veľmi dôležité byť aktívny a UNHCR sa týmito otázkami eh, univerzálnych eh, hodnot eh, na svojich zasunutiach zaoberá. Treba si vážiť jeho prácu ale ja by som chcel vyjadriť aj kritiku voči UNHCR, pretože ich e, e, hlasovanie e, v blokoch je naozaj dominované určitými regiónmi a niektoré z týchto blokov napríklad veľmi zohľadňujú krajiny ako Izrael, zástupca eh, Sádskej Arabie, keď sa, stráne, eh, keď sa stane predsedom napríklad, tak tento blok automaticky eh, bude proti Izraelu. Pani Šojdrova, ďakujem, pán predsedajúci. Krátko vysvetlím, prečo som nehlasovala za stanovisko EP k prioritám pre zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. Návrh uznesenia sú ustanovenia, ktoré sú v rozpore s mojim svedomím. Nie je možné vnúcovať alebo odporúčať všetkým krajinám, všetkým ľuďom ultraliberálny postoj k etickým hodnotám, ako je prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorý s potratou robí riešenie kojeneckej a materskej úmrtnosti. Preto som hlasovala za vypustenie týchto ustanovaní, ale boli sme v menšine rovnako ako bola menšina proti označeniu izraelských osad ako nezákonných a ako podkapávanie realizateľnosti riešení dvoch štátov. To sú nepravdivé a pre mňa nepriateľné riešenia, preto som uznesenie ako celok nepodporila, pretože pre mňa nepriateľné. Teraz ideme na, vyjadre, na vysvetlenie hlasovania. Činnosť výboru pre petície z roku 2014. Pani Morvaj. Minúto, prego. Köszönöm szépen a petíciós bizottság. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa o práci výboru pre petície, e, tu musím povedať, že diskusia bola veľmi zaujímavá, ale e, e, odpoveď eh, v jednom prípade petície maďarských občanov eh, súvisiacich v dôsledku eh, hypoték prijatých v cudzích menách. Títo občania Maďarska dostali iba veľmi jednoduchú polstranovú odpoveď na ich 15-stranovú petíciu. Musím si povedať, že, musím povedať, že ktokoľvek, teda hovorím to ako právnička, by vedel kvalitnejšie odpovedať, než teda uh, výbor pre petície v danom prípade. Ehm, toto súvisí už naozaj s čiernym e, e, humorom, keď v bode D sa hovorí, že Výbor pre petície e, ťažko pracuje pre teda dodržiavanie práv občanov v EÚ. Ak sa potom občania v praxi stretnú s takouto odpovedou, odpovedou podľa nej budú občanov hodnotiť, teda úniu ohodnotiť. Ďakujem, pani poslankyňa. Slovo má Benito Ziluaga, keďže pani Dali tu nie je. Presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vždy, keď môž, e, z, našho, z našej politickej strany Podemos obhajujeme občianskú iniciatívu, právo na petíciu, ale aj veľké, veľké implikovanie európskych občanov do európskych záležitostí a diskusí Rád by som zdôraznil dve veci. Španielsko zoslalo najviac petícií v roku 2016, čo odraz, odráža, ako veľmi sú angažovaní španielskí občania po našom hnutí. Venujú sa predovšetkým environmentálnym otázkam, ako môže byť frakovanie či iné veci. Ale neustále poukazujeme na to, že súčasná európska architektúra je jasne antidemokratická. Len 3 z 30 31 občianských petícií bola priateľná a len jedna z nich bolo, že Európska komisia začala niečo robiť. Všade v Európe to ľudia povedali, musíme vybudovať demokratickejšiu a participatívnejšiu Európu. A je to určite možné, dámy a pani. Ďakujem, pán Jár. Ja, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som spomenúť dve veci ako koordinátor vo výbore pre petície za EPP. V prvom rade teší ma veľký e, súhlas e, s správou v Európskom parlamente. Je to dobré znamenie a dáva nám sila do ďalšej práce, ale mm, musím povedať, že s jedným návrhom som sa naozaj e, hneval. Išlo o pozmeňovací návrh, kde sa žiadalo, že by sme mali e, viac e, personálu zamestnať vo e, výbore pre petície. Nie, že by som to nedoprial sekretariátu, ale je to naozaj oddelené od znalosti veci. Nie je to férové, nevedie to k cieľu a ak by sme to naozaj chceli, želal by som si naozaj e, lepšiu koordináciu s ostatnými kolegami v parlamente, ktorí zastupujú e, iné výbory k tomu nedošlo, takže preto som sa trošku e, hneval v súvislosti s týmto návrhom, ale napriek tomu ma teší silná podpora tejto správy. Ďakujem, slovo má pán Mamikins na jednu minútu. Ďakujem. Výbor pre petície sa zaoberá petíciami všetkých občanov z EÚ. V roku 2014 počet e, petícií sa e, znížil proti predchádzajúcemu roku, zväčša však e, tento počet sústane narastá. A to je dobré, to znamená, že občania sú lepšie informovaní, o veciach eh, práce európskych inštitúcií. Musíme však zohľadniť, že približne 40 petícií eh, sú označené za ehm, neoprávnené a to znamená, že e, úroveň znalostí e, ľudí, ktorí petície navrhujú, nie je dostatočná. Nevedia presne, e, čo môže obsahovať petícia, kedy ju môžu koncipovať a čo môže urobiť parlament v tomto procese. Preto treba zorganizovať informačné kampane, šíriť informácie, musíme ľudí vyzývať, aby písali parla, parlamentu petície. Ďakujem pekne, pán Mamikins. Prerušujeme teraz zasadnutie do 15.